sorry for that. Ospravedlňujem sa. Bol som presvedčený, že už pracujete, že ste už v strede práce. No a ospravedlňujem sa za to, že som vás nechal čakať. E, povedzme, že to bolo nedorozumenie. Dobre, musíme teraz začať. Budeme diskutovať o rámcových dohodách. Začneme tými, ktorí už tak dlho na nás čakali. Takže začneme Vietnamom. Vietnamom. Pani Lochbiller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. My už sme sa raz vo výbore o tom rozprávali a správa je štrukturovaná tak, že zdôrazňuje želanie, aby sme mali dobré a intenzívne vzťahy medzi EÚ a Vietnamom a predkladáme návrhy, kde sa to dá zlepšiť v oblasti hospodárskej a obchodnej spolupráce, v oblasti dobrej vlády a správy, boja proti korupcii, administratívnych reforiem, ochrany životného prostredia, klimatické zmeny, biodiverzita, ďalej veľa pozmejúcich návrhov bolo predložených k medzinárodným pracovným normám, ochrane život, e, e ľudských práv, trestu smrti. Zaoberame sa bezpečnostnou otázkou, otázkou bezpečnosti v Juhočínskom mori a venujeme sa tiež intenzívnej spolupráci medzi EÚ a Vietnamom v medzinárodných grémiách. Dostala som 36 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli veľkou väčšinou väčšinou vo veľkej väčšine sú pozitívne a, alebo 136 pozmeňujúcich návrhov. No a ďakujem všetkým kolegom za vynikajúce návrhy. Ja som si istá, že sa nám podarí dosiahnuť kompromisy. E, v podstate len jeden pozmejúci návrh. E, no, v jednom prípade nenájdeme e, kompromis, pretože ten je proti dohode PCA. A inak myslím, že v prípade kompromisov existujú rôzne názory v prípade oceku 6, kde je mechanizmus podávania sťažnosti a odsek 23 o konfliktoch v Juhočínskom mori. Ale ako som už povedala, tak eh, pokiaľ to bude možné, budeme hľadať kompromisy. No a na záver by som rada povedala, že v správe žiadame právne za, právnu záväznosť medzi PCA a dohodou o voľnom obchode čo umožňuje tiež prerušenie platnosti dohody o voľnom obchode v prípade závažného porušenia ľudských práv a žiadame, aby komisia e, vykonala skúšku na dodržiavanie ľudských práv, tak ako to žiada ombudsman EU. No a možno úplne na záver, minulý týždeň bola prijatá Trans-Pacific Eh, partnership Agreement, veľká obchodná dohoda a možno by sme sa tým mali ešte podrobnejšie zaoberať a preveriť, či na prvom zasadnutí tieňových spravodajcov eh, predložíme ešte ďalšie dodatočné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Merci, eh, prezident. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval najskôr pani Loch Bieler, a tieňovým spravodajcom ostatných skupín za prácu na tejto veľmi dôležitej správe e, ratifikácia e, dohody o partnerstve s Vietnam, Vietnamom je zásadná pre vzťahy s našim partnerom, e, s našimi partnermi vo Vietname. No a my v každom prípade podporujeme túto ratifikáciu. Ja sa budem sústrediť na pár elementov, ale najskôr by som chcel varovať kolegov, aby nepodláhli lákaniu hodnotiť Vietnam vo všetkých detailoch. Ja si myslím, že eh, Vietnam má pred sebou eh, dlhú cestu, aby dosiahol eh, štatút rešpektovanej demokracie a právneho štátu. Ja no myslím, že na spolupráci je takým globálnym pohľadom na vzťahy snahou o ich zlepšenie a prehlbenie. Táto správa nie je príležitosťou, aby sme diskutovali o otázke práv. Ešte s pani eh, Bíler sme o tom diskutovali v podvýbore pre ľudské práva myslím, že to nemôžeme teraz všetko eh, miešať. No a eh, pár poznámok k správe. Poprvé, ja myslím, že zdôrazňujeme potrebu reforiem. Vietnamu si rešpektovať princípy demokracie a treba zdôrazniť situáciu menšín, hlavne v horských regiónoch, reforma trestného systému a systému trestnej spravodlivosti je nevyhnutná, duše, pretože momentálne sú postihovaní pacifistickí alebo protestanti pod rôznymi zámeskami. Rovnako treba využívať všetky nástroje pragmatickým a efektívnym spôsobom, aby sme podporili Vietnam v tejto reforme. A po, po druhé, partnerstvo a dohoda o voľnom obchode prospeje hospodárstvu Európskej únie aj Vietnamu a hlavne v otázkach konkurencie schopnosti. Európske podniky budú mať privilegovaný prístup na veľmi dynamický trh a ktorý má 100 miliónov osôb. Je to krajina, ktorá má veľmi vysokú demografickú dynamiku. Už eh, podporí to Vietnam pri uľahčení prístupu európskych výrobcov na jeho trhy. Hm, samozrejme, treba bojovať proti korupcii, ktorá prekvita v tejto krajine, ako v ostatných krajinách tohto regiónu. Nož táto dohoda zdynamizuje výhody vzťahov a myslím, že to prospeje tak finančnému sektoru a transparentnosti. Zlepší transparentnosť makroekonomických podmienok. A rovnako by som chcel povedať, že Vietnam je veľmi dôležitým geopolitickým regionálnym aktérom a hlavne čo sa týka sporov a konfliktov v Juhočínskom mori a tieto, mori, e, tieto problémy a konflikty sú veľkým problémom a ohrozujú bezpečnosť medzinárodného obchodu. Je jednoznačne, že my nemôžeme toto súdiť, ale hľadať mierové riešenie v súlade s medzinárodným právom medzi všetkými stranami. Nuša treba zohrávať dôležitú úlohu v rámci kontextu a zaviesť etický kódex na regionálnom, regionálnej úrovni. Myslím, že táto dohoda je veľmi dôležitá pre Európsku úniu, je to príležitosť presadiť naše ciele a naše hodnoty, mieru právneho štátu, ľudských práv a námornej bezpečnosti. Nuž ja sa teším na pokračovanie práca s kolegyňou Loch Píler. A ja bohužiaľ nebudem môcť zostať do konca debaty, pretože už teraz meškám na iné zasadnutie. Ďakujem pekne. Iný. Rovnako ja by som rád chcel poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúco eh, vykonanú a pripravenú prácu. Ja to samozrejme sledujem s veľkou energiou a podporujem ratifikáciu tejto dohody a podobne ako kolega Preda eh, súhlasím s tým, že Vietnam je k dnešnému dňu krajina, ktorá má, má veľký pohyb a vo veľkom vyvíja. To krajina, ktorú som navštívil niekoľkokrát a prechádza naozaj zásadnými zmenami. Je veľmi živá, veľmi otvorená a zároveň musíme aj uznať to štádium alebo ten vývoj reforiem, ktoré sa týkajú najmä demokracie a ľudských práv ehm, najmä keď zoberieme do úvahy tie tragédie v minulosti, musíme si uvedomiť, že istá zásadná časť ehm, populácie Vietnamu ehm, nemá ešte plné práva. A musíme si uvedomiť, že teda ťažko sa niekedy zovšeobecňuje. Vietnam je obrovská krajina s velikánskou populáciou a ťažko sa zovšeobecňuje všetko musíme si uvedomiť, že e, tá minulosť, ktorá sa týkala najmä severu, e, tak tá sa, tá sa už, tá, tá, tie vzťahy sa menia. My musíme zobrať do úvahy túto dohodu, preto aby sme dokázali otvoriť e, a podporili otvorenie vietnamského hospodárstva aj vietnamskej ekonomiky a zároveň aby sme dokázali podporiť a zabezpečiť udržateľnosť reforiem, ktoré tu vidíme. Takže myslím si, že prácu, ktorá, práca, ktorú vykonala pani spravodajkynia je veľmi dobrá, sú tu ešte možno niektoré detaily, niektoré priestory pre kompromisné návrhy a kompromisné riešenia, ale som presvedčený, že robíme naozaj dôležitý krok v tomto smere, veľmi zásadný krok, ktorý sa uberá správnym smerom. Pán predseda nehovorí do mikrofónu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V mene skupiny ECR a ako tieňový spravodajca, tá, teda mene tieňového spravodajcu, ktorý dnes nemôže byť s nami, rád by som povedal, že chcem zablahopriať pani Lohbiller k jej vynikajúcej správe sme dnes pri 25. výročí um, vlastne vzájomných vzťahov medzi Európskou úniou a Vietnamom. Počas celých rokov som bol kritický voči Vietnamu. Na jednej strane to je diktatúra, najmä v oblasti ľudských práv, ale na druhej strane musíme zobrať do úvahy tú realitu. A síce, že Vietnam už dnes koordinuje svoje aktivity s Európskou úniou, najmä v rámci svoje dôležité úlohy v ASEANe. ASEAN je veľmi dôležitý obchodný blok a Vietnam je dôležitým obchodným členom ASEANu. A ako taký je aj veľmi relevantný partner pre Európsku úniu. Zároveň je Vietnam aj našim veľkým príjmateľom priamej cezhraničnej pomoci. Tie čísla sú v objeme 400 miliónov eur v období 2014 až 2020, takže máme tu silné prepojenia s Vietnamom a moja skupina teda rozhodne víta toto podpísanie takejto komplexnej všeobecnej dohody o partnerstve a spolupráci, ale nemôžeme zabudnúť na to, že hoci Vietnam dosiahol pomerne veľké úspechy, predovšetkým v rámci miléniových rozvojových cieľov, budovania sociálneho zabezpečenia, e, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti. Ešte stále tu témy ako právo na majetok, detská práca, prístup k vzdelávaniu, ale aj témy, ktoré sú pre mňa mimoriadne citlivé a to je otázka náboženskej slobody. Tak pre buddhistov, ako aj pre katolíkov, ako aj niektoré ďalšie menšiny. Najmä tie, ktoré e, boli E, či už spravodlivo alebo nespravodlivo vnímané ako tí, ktorí boli na americkej strane počas vojny a sú to samozrejme aj ste dedičstva z vojny, ako napríklad otázka toxických pesticídov a e, postreky na azijských pomerančov, ktoré tu ešte stále sú a nadalej zostávajú veľmi problematickým e, dedičstvom Takže budeme podporovať túto správu. Sme presvedčení, že prostredníctvom pomoci a obchodu dokážeme naďalej zachovávať tlak na Hanoj aj na ich vládu, aby naďalej zlepšovali e, situáciu, aby ustupovali alebo obmedzovali represívny režim a boli by sme radi, keby sa demokratický, e, multipluralitný e, Vietnam stal budúcnosťou. Medzičasom posun k všeobecnej obchodnej dohode je výrazným posunom a toto naozaj podporoval tento parlament aj náš výbor, tak aby sme spolupracovali s Čínou, Vietnamom a ďalšími susednými krajinami a sme presvedčení, presvedčení, že do budúcnosti je tu možnosť pre e, väčší, väčší priestor pre demokraciu, lepšie ľudské práva, zlepšené vzťahy medzi Európskou úniou a e, Vietnamom. Podporíme túto správu a zároveň predložíme celý rad pozmeňujúcich návrhov, všetkým v oblasti e, spravodlivosti e, a slobôd e, pre niektoré, predovšetkým náboženské menšiny, ktoré boli utlačané počas predchádzajúcich vlád. Ďakujem pekne, pán predseda opäť bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda podobne ako aj ďalší rečníci alebo predchádzajúci rečníci, rovnako ja som naozaj veľmi spokojná, že tu máme pred sebou dnes toto uznesenie. Keď sa pozrite na jeho prvú verziu, tak tá bola taká jednostranná, tendenčná, bola príliš zameraná na ľudské práva. Nás ako liberálov to samozrejme zaujíma, ale prostredníctvom celého radu pozmeňujúcich návrhov, ktoré podpísali aj eh, členovia ALDE, sme sa snažili nájsť akúsi rovnováhu a obnoviť tú väčšiu stabilitu. A pevne veríme, že prostredníctvom týchto pozmeňujúcich návrhov budeme môcť sa posúvať ďalej a zlepšovať situáciu. Chceme počiarknúť to, že táto dohoda je dobrý priestor pre posunutie našich vzťahov do novej úrovne a dáva to Vietnamu priestor pre zabezpečenie väčšej prosperity pre jeho občanov. A nemali by sme kolegovia zabúdať, a to chceme počiarknúť, že v americkom kongrese boli e, vlastne podporené veľmi úzke vzťahy, veľmi e, priame vzťahy s Vietnamom. A chceme ako Európska únia zachovať si svoj dopad, e, nemali by sme priveľa moralizovať, ale mali by sme zaujať pragmatický a konštruktívny prístup. No a dohoda o voľnom obchode, ktorá sa teraz stáva dohromady, sme pripravení vlastne vytvoriť aj blokovú dohodu s ASEANom. No a práve z týchto dôvodov ALDE plne podporuje toto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A rád by som poďakoval pánovi Lochbillerovi za túto správu, a najmä keď si zoberieme do úvahy stále väčšiu dôležitosť vzťahov medzi Európskou úniou a Vietnamom. Predložili sme celý rad pozmeňujúcich návrhov v mene skupiny SND, ktoré sa venujú tým základným témam, ktoré by tu mali byť pokryté a mali by byť v tejto komplexnej e, dohode o spolupráci pokryté. Najmä je dôležité počerknúť dôležitosť, e, strategickú dôležitosť, ktorú Vietnam pre Európsku úniu má počas posledných 10 ročí konzistentne e, príjmal proeurópsky prístup. Vietnam bol aj e, kľúčový pri posilňovaní našich vzťahov s, Euró- s ASEANom, najmä ako koordinátor v rámci dia- vzťahu a dialogov e, v období 2012 až 2015. Počiarkol sa to na stále rastúcom počte um, stretnutí, ktoré sme mali v tomto období. Jedna z vecí, ktorú treba špecificky spomenúť v tejto správe, je napätie, ktoré rástlo medzi, alebo narastalo medzi Čínou a susednými krajinami vrátane e, Vietnamu ohľadom kontroly nad Juhočínskym morom. Ak chceme si zachovať e, vlastne globálnu pozíciu a zároveň slobodu námorných ciest v Juhočínskom mori, ktoré sú pre európsky obchod kľúčové, komisia aj vysoká zastupkynia mala byť veľmi aktívne pri monitorovaní tejto situácii a mali by sme hľadať stratégiu, ktorá nám pomôže nájsť nájsť riešenie a urovnanie tohoto konfliktu v súlade s medzinárodným právom. Predložili sme celý rad pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa snažia eh, riešiť tému ľudských práv. Najmä je to potreba toho, aby Vietnam vytvoril účinný systém ochrany práv detí, aby všetky deti boli chránené pred prostitúciou, obchodom, zneužívaním, a to bez ohľadu na ich pohlavie. A zároveň je tu potreba bojovať proti eh, obchodu s ľuďmi Okrem toho navrhujeme vytvorenie podvýboru alebo špecializované, špecializované pracovnej skupiny v rámci PCA. A zároveň by správa mala zahrňať aj výzvu, aby Európska únia zabezpečila, že kľúčové ustanovenia, ktoré sú vytýčené v Európskej stratégii pre, pre elimináciu obchodu s ľuďmi, budú implementované prostredníctvom tohoto návrhu a budú zamerané aj na ochranu vietnamských obetí e, pred e, zneužívaním a obchodovaním. Uvedomujeme si, že tu sú témy, ktoré neboli v pôvodnom návrhu kvôli nedostatku priestoru a chcem poďakovať spravodajkyni za spolupodpísanie väčšiny týchto pozmeňujúcich návrhov. Po tretie je jasné, že musíme e, vyzývať Vietnam, aby sa posunul vpred, najmä čo sa týka nejakých zásadných reforiem a záväzkov v celom rade rôznych oblastí, ale nesmieme zabúdať na to, že e, Vietnam je rozvojová krajina, ktorá čelí ešte aj výzve pracovnej sily, ktorá narastá o počet 1 milión ľudí ročne. Ak Vietnam preukáže politickú vôľu, tak e, posunutie sa vpred smerom týmto témam témam, ktoré sú v správe obsiahnuté, ako, je, eh, ako sú ľudské práva, životné prostredie a budovanie inkluzívnej spoločnosti, eh, tak v týchto oblastiach musíme byť ochotní poskytnúť technickú a finančnú podporu, aby sme to dokázali realizovať. A okrem toho, eh, kým sa ODA rozpočet navyšoval o 400 miliónov eur, je to vítaný vývoj, je kľúčové, aby komisia investovala do najmä viditeľnosti európskych aktivít tak aby sme zabezpečili strategický potenciál týchto zdrojov do budúcnosti. Teším sa na ďalšie diskusie a o tejto správe aj o pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem pekne. Ja, danke schön und auch äh, danke für die... Ďakujem pekne. Ďakujem aj za všetky pripomienky, aj za správy tieňových spravodajcov. Tie reakcie sú viac menej podobné ako to, čo bolo uh, aj v tých vašich písomných pripomienkach nič nové tu asi nezaznelo, iba si dovolím možno vrátiť k tomu, čo hovorila pani Veltman e, z ALDE a ešte to zaznelo aj ako hlas sociálnych demokratov, že ten návrh bol možno ešte nie dosť rozsiahly, e, pretože naozaj ten prvý návrh bol pomerne obmedzený, takže ešte sama som e, podávala pozmeňovacie návrhy a keď sa pozrieme na to, kde je tá váha hlavná toho návrhu, tak sú tam jednak pozmeňovacie návrhy na reformu správy, ochranu životného prostredia, boju proti korupcii a ochrany ľudských práv. Takže myslím, že tá ochrana ľudských práv nemá žiaľ dostatočnú váhu. Ešte, čo som spomínala na začiatku, myslím si, že je naozaj E, treba prediskutovať rôzne prístupy k tomu mechanizmu na spracovávanie tých sťažností a aby sme si vyjasnili aj pri, prípadne teda postupovanie v prípade konfliktu v tom Juhočínskom mori, aby sme mali jednotný teda postup. Teším sa na túto diskusiu a budem rada, ak to bude možné, aj ak by to teda bolo možné, obrátiť sa v tejto chvíli na sekretariat. V prípade, keď sa bude v AFETE hlasovať, konkrétne 16. novembra, tak si myslím, že by bolo vhodné, ak by sme sa 9. alebo 10. novembra ešte mohli stretnúť, eh, také tieňové stretnutie, teda tieňových spravodajcov a delegácií, eh, delegácie ASEAN, a tá bude potom, respektíve medzi tým vycestuje na pracovnú cestu do Vietnamu, takže tam by myslím si, že bolo vhodný okamih, kedy sa ešte raz venovať tejto správe. Ďakujem. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. anywhere irrelevant what I say. The report about Philippines. Ďakujem pekne za túto správu. Teraz sa budeme venovať Filipínam. Filipíny samozrejme sú zo strategického a ekonomického pohľadu veľmi dôležitou krajinou a preto si dovolím v tejto chvíli navrhnúť, aby sme rozhodli pozitívne o tomto návrhu. Je treba zabezpečiť, aby Filipína vďaka svojej štruktúre vnútornej a svojej veľkosti a keďže Filipíny sa nachádzajú v eh, náročnom internom vnútornom konflikte a tiež tam hrá rolu islamizácia, preto stabilizácia je veľmi dôležitá. A preto stabilizácia Filipín snáď sa podarí eh, posilniť aj ďalším posilňovaním teda toho mierového, prebiehajúceho mierového procesu. Eh, je treba podporiť Filipíny v týchto otázkach Máme koalíciu od roku 2001 a myslíme si, že aj z globálneho hľadiska sa naozaj jedná o veľkú krajinu so strategický rozvoj v regióne taktiež závisí od vývoja Filipín. Už sa tu spomínali viackrát problémy konflikty v Juhočínskom mori, takže tam Filipíny tiež v tomto kontexte vlastne sa zdá, že Filipíny sú našim dôležitým partnerom aj v tejto záležitosti. Tie konflikty, ktoré tam e, sú momentálne, by sa mali riešiť pomocou medzinárodného práva a e, pomocou nestrannej e, mediácie. Snáď by sa to malo podariť, keďže Filipíny a Indonézia predstavujú takú veľkú protiváhu voči tomu silnému hráčovi na, sever, na severe tak je treba stanoviť aj ich, im jasne hranice, tak aby tam neboli žiadne negatívne dopady. A tá dohoda, ktorú e, tieto dve krajiny medzi sebou našli, ktoré si vymedzili teda hranice zájomného fungovania, to by sme tiež mali podporiť. Filipíny by e, od EÚ dostanú štátu šta, plus. A to je, myslím si, tiež signál toho, že ten vývoj sa ubieha pozitívnym smerom, čo by sme určite mali podporovať. Preto budem veľmi rád, keď potom, čo nám obehne lehota po pozmeňovacie návrhy, ktorá ešte nie je stanovená, tak potom e, sa budem tešiť na ten ďalší proces diskusie. Dúfam, že nebudú žiadne nejaké zásadné problémy a podarí sa nám dospieť k jednotnému názoru. Srdečná vďaka. Pán Vetini. Ďakujem pekne Eh, ďakujem za túto sumarizáciu. Treba povedať, že celá táto téma, aj eh, vlastne táto snaha eh, chcela veľký kus odvahy a rád by som ešte počerkol jednu otázku, ktorú chcem nasmerovať alebo pripomenúť kolegom. Pri Filipínach počas posledných rokov bolo a došlo k zásadným zmenám. Ehm, je to krajina, ktorá bola veľmi neistá, ehm, veľmi postihnutá korupciou, rôznymi ozbrojenými konfliktami, kde boli aj zóny, ktoré častokrát vlastne zaznamenali výrazný nárast, najmä čo do počtu absolútneho príslušníkov takýchto okrajových marginalizovaných sociálnych skupín, ktoré boli vylúčené z hospodárskej aktivít, ale e, vidno, že je to vývoj, ktorý otvára nové perspektívy pre túto krajinu aj pre vzťahy s Európskou úniou a s celým svetom a začína to byť naozaj veľmi pevný rozvoj, kredibilný a je naozaj dôležité, aby sme ho podporili, aby sme posunuli Filipíny ďalej. Týka sa to nielen Filipín, ale celé tejto zóny v Ázii. E, Filipíny majú strategickú pozíciu, kľúčovú časť populácie a musím povedať, že e, tieto krajiny na juhovýchode Ázie majú aj veľmi silné historicko-kultúrne prepojenia s Európou. Rád by som len povedal, že samozrejme počas najbližších týždňov, počas najbližších dní. Budú, bude tu priestor pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ale na základe mojich skúseností um, si myslím, že by sme mali naozaj sa pozorne venovať téme kultúrnej výmeny. A mal som tu príležitosť možno hovoriť o tom už aj na pôde ASEANu, ale e, medzi Filipínčanmi je vlastne taká historické prepojenie napríklad v oblasti kinematografie. Je tu obrovský trh pre distribúciu, pre šírenie kinematografických produktov a naozaj je to taký priestor pre vlastne rozšírenie našeho, našich produktov audiovizuálnych do celého ASEANu a tieto vzťahy by, by sa mohli počiarknúť a vlastne možno zdôrazniť a možno by sme mohli hľadať ďalšie témy, ktorých by sme mohli podnikať alebo ktoré by sme mohli rozvíjať túto spoluprácu. Pán predseda znova hovorí bez mikrofónu. ES asked them. They have nothing to say. Áno, pýtal som sa ich, ale nechceli nejak reagovať, respektíve určite majú veľa čo povedať, ale nechceli nič povedať. Dobré popoludne. Takže pár dojmov ohľadne tej správy. Ako viete, IESC PSA je vlastne táto dohoda o spolupráci, e, o partnerstve a spolupráci je e, spôsob, ako približiť našu spoluprácu s týmito krajinami a v mnohých oblastiach v posledných mesiacoch sa podarilo e, dosiahnuť pokroku Čo sa týka nelegálneho e, rybárstva, tak v apríli 2015 vlastne bola zrušená tá žltá karta Eh, letecký, eh, letecká karanténa v júni, takže sme radi, že nás Filipína podporila v rámci našich eh, aspirácií pripojiť sa k juhoazijskému samitu. A čo sa týka samotnej správy, tak tam pár pozorovaní, alebo teda pár pripomienok, ktoré som už dal písomne aj sekretariátu, niektoré sa týkajú teda faktických vecí, napríklad počet Filipínčanov 800 tisíc, eh, ktorí pracujú v EÚ, v správe chybne uvedených 600 tisíc, odseku 3 správy, eh, a ten odsek je veľmi dôležitý, tam je eh, teda GSP plus a táto dohoda. Ten dohovor je to skôr otázka a problematika implementácie, nie že by tam bol problém s nedostatočnou ratifikáciou. Srdečná vďaka. Všetky tieto pripomienky zohľadníme. A poprosím vás, aby ste podali tie pozmeňovacie návrhy, aby celý proces prebiehal hladko, jednoduchšie, aby sme mohli teda skompletovať túto správu. Čo nás čaká teraz? Hmm? But that is 20 minutes time for coffee and coffee. Takže teraz máme 20 minútovú prestávku na kávu a koniak. The liberals, they have the most of the money. Mr. Bettini. Scusi, pre- presidente. Ospravedlňujem sa, pán predseda. Zabudol som ešte na jednu vec sa spýtať. Najprv, aký je kalendár pre tú diskusiu o Filipínach? Neviem, že či e, bol zmenený a či je nejaký nový. To je taká technická otázka, ktorú mám. Hm? This was a debate. Yes, yes. This was debate. Áno, už to prebehlo, ale nikto iný sa o slovo neprihlásil. Potom v vašom vystúpení už nikto vystúpiť nechcel, pretože asi boli teda zavalení. Ospravedlňujem sa, pán predseda. Ja som odkazoval na kalendár, aký bude následný krok ďalších eh, vlastne termínov pre, pre správu o Filipínach, eh, alebo ten bol nejak menený, ten kalendár. Áno, ešte prebiehajú diskusie s Filipínčanmi o niektorých programoch a určite vám dáme vedieť, keď tá diskusia potom v novembri prebehne približne začiatkom novembra. Dáme vám o tom vedieť, kedy prediskutujeme ešte jednotlivé pozmeňovacie návrhy, než teda pristúpime k dokončeniu tejto správy, k záverom. Týmto prerušujem jednanie a počkáme na pani Mogerinu, ktorá nás zasvetí do novšieho vývoja. Ďakujem pekne. Damen und Herren, Dámy a páni, prosím, usaďte sa. Ja vám pekne ďakujem. Podpredsednička komisie, vysoká predstaviteľka, k nám dnes prišla, aby nás informovala o včerajšom zasadnutí ministrov Rady zahraničných vecí. Nechcem strácať veľa času, ale možno treba povedať, že či spolupráca medzi ministrami zahraničných, a vnút, zahraničných vecí a vnútra, ktorí zasadnú, myslím, že v stredu, či zasadli v stredu, či sa zaznamenala nejaká zmena, pretože tu máme klasickú tému interdisciplinarity, kde potrebujeme spoluprácu. A týmto problémom sa musia zaobrať tak ministri vnútra, ako aj zahraničných vecí. No a nebudem už strácať čas. A priamo dám slovo pani Mogherini. No a nech sa páči, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem pekne, Elmar. Ospravedlňujem sa v prvom rade, že som sa nezúčastnila poslednej stretnutia, zasadnutia v Štrásburgu. Bola som jednoducho vyčerpaná, zrejme. A som rada, že dnes som sa zúčastniť mohla. Včera bola naozaj veľmi obsažná. Rada ministrov pár bodov, zásadn- pár bodov z niektorých z nich zásadné, takže dovolte začnem tak, ako včera na tej rade ministrov zahraničných vecí. To boli dva body, ktoré neboli na programe, ale ktoré v tej v tom mojom krátkom úvodnom prejave zazneli. Prvá vec sa týka pozornosti, ktorú venujeme voľbám v Bielorusku, Takže tam to bude treba v najbližších týždňoch veľmi pozorne sledovať, hlavne čo sa tých hodnotí, ktoré bude treba učiniť z našej strany a o sankciách. A druhá vec, naozaj extrémne závažná situácia v Jeruzaleme na západnej západnom brehu Jordánu a Gaze rovnako ako ministra aj vás teraz informujem o tom, že som telefonovala v nedelu večer a pána prezidenta Abasa a premiéra Netanyahua a vymenili sme si názory o tom, ako nejakým spôsobom ovládnuť tie e, tlaky a napätia, ktoré tam momentálne lomcujú tým územím a dohodli sme sa a ako realizovať to, na čom sme sa dohodli v New Yorku pri samite OSN, na valnom zasadnutí zhromaždení OSN, tak aby to bolo konzistentné s našimi zásadami a aby sme dokázali dať nejakú politickú perspektívu ako palestinskej, tak izraelskej strane, aby sa to naozaj nevymklo z rúk do absolútne nezvladateľnej a veľmi nebezpečnej situácie. Pár bodov, ktoré boli na bode na programe jednania, síce Líbia, Sýria, migrácia, utečenecká kríza, migračná utečenecká kríza a vzťahy EÚ s karibskými krajinami a africkými krajinami a po roku 2020. A tieto štyri veci spolu vlastne súvisia a to preto, že keď e, zvažujeme ako, akým spôsobom externe zasahovať v prípade migračnej e, krízy, tak sa snažíme nájsť, kde sú tie korenia. Samozrejme, Líbia a Sýria sú dva také kľúčové body a miesta, z ktorých nám prúdia utečenci. A aj otázka teda vzťahov s africkými krajinami na po, e, po platnosti zmluvy z Kotonu tak sú to tiež vlastne dohody s krajinami a s našimi partnermi, ktorí istým spôsobom tiež majú vplyv na migračný, migračnú vlnu do EÚ. Takže začnem s Libiou. Tie závery rady, e, e, ktoré sme prijali, sa týkajú všetkých týchto štyroch tém, ktoré som spomínala. Čo sa týka Líbie, tak sme sa s ministrami zhodli na tom, že je treba vyslať jednoznačný a veľmi silný signál v prvom rade všetkým Líbičanom, v týchto kľúčových hodinách, aby sme ich povzbudili, aby sme schválili tie dohody, tá dohoda, ktorá, e, ktorá sa, tú dohodu, ktorú sa tam, ktorá sa tam momentálne prejednáva. Rovnako sme aktualizovali aj to aktuálne plánovanie od februára teda, alebo tie plány, ktoré máme. A síce podporovať všetkými možnými prostriedkami tú vládu národnej jednoty vo chvíli, kedy vláda národnej jednoty začne fungovať Nebudem vás tu zaťažovať podrobnosťami, ak si, no, ne, ak si ich vyslovene nevyžiadate, pretože o tomto sme sa bavili už viackrát. Možno si spomínate, že som ministrom zahraničných vecí navrhla, aby sme začali sami pracovať na vlastnom boličku, balíčku podporných opatrení a, smerom k Líbii, a to už vo februári. E, Tuto prácu sme dokončili v marci a prijali sme niektoré kroky a opatrenia už v marci. Žiaľ, teda ale vývoj v Libii nás predbehol a prekvapil, ale naše plánované kroky boli tiež, teda už značne, v značne pokročilom štádiu. Naozaj nechcem tu zachádzať do zbytočných podrobností, poprvé preto, že musíme najprv na tom zapracovať práve s líbyskými partnermi, takže sme pripravili opatrenia konkrétne na úrovni teda miest a obcí v podpore zásúvania základnými službami. Ešte sa ospravedlňujem za ten neskorší príchod, pretože na výbore regio sme sa bavili o tom, ako môžeme Libiu podporiť nielen centrálnym spôsobom, ale aj nejakým teda regionálnym, regionálnym spôsobom na úrovni regiónov, nielen teda v oblasti bezpečnosti, ale aj v otázke teda každodenných, každodenného fungovania a služieb. To budeme preberať práve teda inšala, ak pán Boh dá, vo chvíli, kedy, bude, e, kedy začne vláda libyskej jednoty fungovať, takže to budeme potom riešiť s libyskými oficiálnymi orgánmi. Ďalej sme sa bavili o našich, našich uh, krokoch i e, v rámci čo čomu sa hovorí uniforme, a teraz teda tomu hovoríme Sofie. Je to, bola to vlastne aktivita, kde zasiahla jedna z konkrétnych lodí, bola to nemecká loď, ktorá sa vlastne zapojila do operácie. Bábetko sa narodilo vlastne v medzinárodných vodách a priamo na lodi, takže ukazuje sa, že kým ten hlavný cieľ tejto operácie je samozrejme bojovať proti pašerákom a prevádzačom a, a tým zločineckým skupinám v pozadí, tak aj taký vedľajší účinok tohoto všetkého je to, že ktokoľvek vlastne e, koná na mori, je aj ten, že my vlastne zachraňujeme pri týchto operáciách tisícky životov. V mnohých prípadoch sú to najmä ženy a deti, častokrát veľmi malé deti. Ako veľmi dobre viete, Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu minulý piatok, ktorá podporovala túto operáciu v Stredozemnom mori a podporila jej mandát, jej rozsah pôsobnosti a najmä jej e, prvú časť druhej fázy. To je práve tá, do ktorej sme teraz vstúpili pred niekoľkými dňami a to bolo ešte predtým, ako bola schválená bezpe- e, rezolúcia Bezpečnostnej rady. A myslím si, že samo o sebe toto je naozaj veľmi dôležitý e, politický signál o tom, že tu je politická globálna podpora voči potrebe medzinárodne spolupracovať, kooperovať a vlastne rozkladať tieto zločinecké skupiny, ktoré vlastne parazitujú alebo žijú e, z e, prevádzačstva. Je to veľmi dôležité, že toto uznesenie nielenže prešlo, ale prišlo so 14 hlasmi za a iba jeden hlas e, bolo zdržanie a to bola Venezuela. A myslím si, alebo teda dúfam, že to nám všetkým umožňuje, nám aj médiám, aby sme dokázali prekonať tie mesiace diskusí o Rusku a Číne, eh, ktoré boli pôvodne eh, úplne proti tejto operácii. Takže zo 14 členov, z 15 členov Bezpečnostnej rady 14 hlasov za a jedno zdržanie. To je jednoznačný signál toho, že medzinárodné spoločenstvo podporuje túto iniciatívu Európskeho spoločenstva. A zároveň, že sme ochotní ďalej spolupracovať e, aj do budúcnosti, hoci samozrejme budeme túto operáciu musieť pozorne zvažovať a budeme musieť spolupracovať tak, ako sme spolupracovali už aj počas posledných mesiacov s našimi partnermi a e, vlastne e, kolegami v systéme OSN aby sme zabezpečili, že dokážeme konať v tomto smere, ale súvisí to najmä s tou prvou časťou druhej fázy a naozaj je tam iba čo, istá časť aktivít, ktorú môžeme spraviť a dúfame, že e, medzinárodné spoločenstvo bude v tomto smere veľmi aktívne a za, samozrejme súvisí to aj s aktivitou líbyských orgánov, to sme aj jednoznačne e, vyjadrili, že sme ochotní spolupracovať a komunikovať. Teraz čo sa týka, to, toľko, čo sa teda týka e, Líbie. Ešte k Syrii. E, v prvom rade sme hovorili o európskej jednote. E, tu som nejako nespochybňovala, ale myslím si, že bolo dôležité, aby tu bol spoločný zjednotený postoj, spoločné zjednotené závery, ktoré budú dohodnuté a odsúhlasené a to ešte predtým, ako sa stretneme e, s ministrami, takže sme urobili pomerne dobrý kus prípravnej práce a zároveň sme zjednotení aj v ďalších troch kľúčových aspektoch. E, naša celková stratégia v Sýrii, aká má byť európska úloha pri prispievaní voči riešeniu sírskej krízy a zároveň e, vlastne riešenia v troch rôznych aspektoch. Humanitárny, bezpečnostný a politický aspekt. Z pohľadu humanitárneho aspektu veľmi dobre viete, a to je téma, o ktorej sme diskutovali už niekoľkokrát a budem len stručne hovoriť, my sme prvým hlavným donorom a rozhodli sme sa prednedávnom, že budeme zvyšovať veľmi významným spôsobom svoj príspevok. A to a to tak e, agentúram OSN, ktorí sa venujú e, utečencom v jednotlivých krajinách, najmä v rámci e, Svetového potravinového programu a UNHCR, ale takisto chceme výrazne navýšiť podporu miestnym a lokálnym orgánom, e, ktoré vlastne poskytujú prístrešie najväčšiemu počtu utečencov. Keď hovoríme o miestnych a lokálnych orgánoch, musíme si uvedomiť, že veľký počet utečencov sa nenachádza v utečeneckých táboroch, ale na úrovni e, miestnych samozpráv. Takže ak chcete, alebo ak chceme život bol pre nich udržateľný v týchto krajinách, a zároveň chceme, aby vlastne e, tieto miestne komunity boli odolné, aby dokázali fungovať. Je nevyhnutné investovať do, týchto, e, do tohoto vybavenia, do zabezpečenia týchto komunít, ktoré poskytujú pristrešie e, aj po materiálnej stránke, aj finančnej. Takže to je najmä Jordánsko a Libanon. Takže v tomto smere sme naozaj navyšili významným spôsobom našu podporu. Ďalej sme, ako veľmi dobre viete, vytvorili tento mimoriadný eh, fond pre mimoriadne situácie, ktorý kde vlastne e, medzárodné spoločenstvo, e, alebo tá e, spoločen, európske spoločenstvo 50 alebo 100% mierou vlastne doplňa príspevky členských štátov, takže máme tam vlastne takýto systém, ktorý zabezpečuje adekvátne financovanie. Čo sa týka ešte humanitárnej práce, tak chcem počerknúť, že spolupracujeme s, naš, s našou kanceláriou v Gazembe, ktorá je na hraniciach medzi Tureckom a Sýriou pri všetkých humanitárnych aktivitách, ktoré naďalej môžeme prevádzkovať v Sýrii. Tie, teda, ktoré tam môžeme prevádzkovať, sú tam veľmi ťažké podmienky, veľmi obmedzené možnosti, ale je to priestor pre ďalšiu diskusiu aj s lokálnymi eh, veľmocami a s lokálnymi aktérmi, aby sme dokázali konať a poskytovať humanitárnu pomoc aj v súlade s medzinárodným právom, čo bude veľmi dôležité a bude to dôležité aj v procese začiatku eh, hľadania riešenia. Čo sa týka ďalšej témy, to je tá bezpečnostná otázka, tam sme vlastne zamerali najväčšiu časť našej pozornosti, aj médiá sa tomuto venujú z jasných dôvodov. Dá sa povedať, že bol tu e, nie neviditeľný, alebo teda neprehliadnutelný e, zásah Ruska, alebo zásahy Ruska počas posledného obdobia. Tomu sa venuje veľká míra pozornosti. Máme tu jednoznačné vyjadrenia v tomto smere, ktoré sa objavujú aj v záveroch rady. Tie ste asi aj mohli vidieť. E, boli prijaté včera kľúčová vec v tomto smere je počiarknúť, že všetky vojenské zásahy by mali byť v prvom rade e, jednoznačne a priamo e, zamerané na Al-Nusru, e, ISIS a ďalšie organizácie, ktoré sú definované ako teroristické organizácie a nie na iné formy opozície alebo iné formy ozbrojeného odporu, čo nie je vždy daná situácia, aspoň podľa tých informácií, ktoré momentálne dostávame. Ďalej, Eh, je dôležité, aby tu bola plne koordinovaná aktivita medzi eh, všetkými jednotlivými medzárodnými aktérmi, ktorí sú zapojení eh, v tomto smere, ktorí bojujú proti ISIS. A tu je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že niekedy sa nám to darí, niekedy nie, ale je naozaj dôležité uvedomovať si, že predovšetkým v oblasti e, narúšania vzdušného priestoru Turecku častokrát to vedie k mimoriadne nebezpečným eskaláciám a situáciám a o tom sme diskutovali aj s prezidentom Erdoganom a jeho delegáciou, keď navštívil Brusel minulý týždeň. No a po tretie, musíme si to veľmi dobre uvedomovať a naše závery to aj jednoznačne pomenovali, že nie je žiaden možný spôsob, ako vlastne tá vojenská téma alebo vojenská oblasť, v ktorej sme zatiaľ neboli a ani nebudeme angažovaní, aspoň teda keď to vieme predvídať do nejakej blízkej budúcnosti, aj ak by sme boli súčasťou globálnej koalície proti ISIS, ale musíme si uvedomiť, že e, budeme najmä zapojení v oblasti odmiňovania investícií do obnovy obnovených, oslobodených území, pre všetkým výraku, Iraku, tak to bude naša hlavná oblasť aktivity. Ale neexistuje žiaden spôsob, ako by vojenské aktivity proti ISIS same o sebe e, mohli viesť ku koncu krízy je naozaj dôležité uvedomiť si, že to, na čo sa my sústreďujeme a čo sme aj včera zdôrazňovali s ministrami, e, bola to najmä naša e, úloha a to je vlastne e, umožniť alebo teda zaktivizovať politický proces, ktorý mal viesť k ukončeniu vojny. Naznačili sme už aj v záveroch, a myslím si, že asi ste ich videli, že je nevyhnutné veľmi proaktívne a silne podporovať a prispievať k procesu, ktorý vedie OSN, pod hlavičkou OSN. To neznamená, že chceme presúvať bremeno zodpovednosti na niekoho iného, práve naopak. Podľa môjho názoru a podľa mojich skromných skúseností sú tu dva odlišné prístupy, ktoré môžete mať k procesom OSN. Jeden je taký ten odstup, a síce, že vlastne nech proces OSN podporuje, my ho podporujeme a vnímame ho z diálky, alebo druhý je proces zapojenia, aktívnej účasti. A veľmi dobre vieme, že systém eh, OSN a OSN môže byť len tak silný, ako eh, ich vlastne, ako, ako silu im dá medzinárodné spoločenstvo. A to, čo sme včera eh, schválili, je aktívny až proaktívny systém zapojenia z našej strany, aj z mojej strany osobne, tak aby sme dokázali sprevádzať a posilňovať prácu osobitných Eh, osobotného splnomocnenca OSN a to predovšetkým s aktívnym presahom a vlastne s aktívnym kontaktovaním lokálnych aktérov, lokálnych mocností, eh, ktoré majú záujem na riešení eh, Sýrie a tak, aby sme začali čo najskôr proces politického riešenia. Začala som s týmto už dnes dopoludnia, keď som vlastne prijala iránsku delegáciu. Začali sme diskutovať pomerne obsiahlo o tejto téme Samozrejme, potom eh, pokračovalo ešte dlhšie stretnutie s vysokými E, úradníkmi na, alebo s vysokými e, zástupcami na oboch stranách, kde sme hľadali spôsoby, ako konkrétne začať a otvárať priestor a pre politické riešenie, pre politické diskusie. A to budeme robiť so všetkými relevantnými aktérmi, či je to Irán, Turecko, Saudská Arábia alebo zvyšok krajín Perského zálivu, či už to sú ďalšie aktéry, ktorí pôsobia na medzinárodnej scéne, e, od Spojených štátov amerických cez Rusko, až po ďalších a budeme využívať všetky možné e, nástroje, ktoré máme, politické aj diplomatické, aby sme dokázali ovplyvniť sírskych aktérov, sírske strany sporu, tak aby začal autentický politický dialog a to inkluzívnym spôsobom. Ďalej k téme migrácie. To bol tretí bod na programe nášho rokovania. Mali sme tejto téme e, závery, ktoré obsahovali vlastne keby iba jeden dokument. E, v jednom dokumente bola sumarizovaná všetká práca, ktorú sme spravili ohľadom vonkajšej stránky našich aktivít pri migrácii a utečencoch. E, dávali sme dohromady aj zároveň naše konkrétne aktivity ohľadom tých dvoch odlišných migračných koridorov, toho východného a južného. Snažili sme sa vlastne budovať na záveroch konferencie na vysokej úrovni o Západnom Balkáne, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v Luxembursku a pozerali sme sa na možnosti implementácie týchto záverov, najmä čo sa týka podpory, ktorú vieme poskytnúť našim e, partnerom v západnom, na Západnom Balkáne, e, naša zložitá spolupráca s Tureckom v tomto smere, no a samozrejme, ako viete, aj to prepojenie e, ušej diskusie so Sýriou a zároveň je to aj počerknutie potreby mobilizovať finančnú podporu, ktorú potrebujeme v tomto smere, ale zároveň aj navýšenie nasadenia našich európskych agentúr, najmä v prípade ochrany pozemných hraníc, no a zároveň aj plné využívanie integrovaného prístupu v rámci spolupráce medzi európskymi agentúrami, no a zintenzívnená spolupráca s agentúrami OSN, najmä s UNHCR, tak ako vlastne tok ľudí zo Sýrie je predovšetkým tok, ktorý sa skladá z utečencov a uchádzačov o azyl. Ako zároveň sme silne počerkovali aj potrebu, že je nevyhnutné e, mobilizovať e, stupeň policajnej a súdnej spolupráce, najmä v rámci boja proti prevádzačským sieťam. A e, to je téma, ktorá je veľmi dôležitá. V rámci, tej južnej, v rámci toho južného transportného koridoru sme zasiahli pomerne zásadným spôsobom v rámci námornej operácie, aj v rámci partnerskej spolupráce s kľúčovými aktérmi, predovšetkým v subsaharskej Afrike ale na tej, v rámci tej východnej cesty je ešte naozaj veľký kus práce, ktorý musíme spraviť, aby sme eh, demobilizovali alebo vlastne deaktivovali prevádzarské siete, najmä čo sa týka ich financovania do veľkej miery sme vlastne reagovali na závery, teda pripravovali e, závery Malckého samitu, kde e, plánujeme spustiť špecifický fond a hľadáme konkrétne projekty, ktoré budú z tohto trastového fondu financované, tak aby mohli byť jednoznačne a jasne podporené. No a tu som aj ministrom podala správu o tomto vývoji a diskutovali sme o spôsoboch, ako dokážeme užšie a spoločne spolupracovať aj v rámci príspevkov zo strany členských štátov pri hľadaní alebo pri formovaní dialogu na vysokej úrovni. To začalo počas posledných dvoch, troch mesiacov a týkalo sa to zapojenia celého radu krajín, najmä zo Severnej a Subsahárskej Afriky. A je to príprava aj na moju cestu do Addis Abeby na budúci týždeň, kde bude potom prebiehať aj celý rad ďalších dialogov na vysokej úrovni ešte pred summitom vo Valete to všetko, najmä čo sa týka spolupráce v Sýrii, v Líbii a spolupráca v oblasti migrácie, to všetko sa nadpája na prípravu Európskeho samitu, ktorý bude mať presne tento program vo štvrtok. Takže samozrejme, Európska rada sa bude zameriavať najmä na tú vnútornú stranu, vnútornú stránku našej práce v oblasti eh, migrácie a utečencov. bude reagovať aj na závery ministrov vnútra z minulého týždňa, ale som presvedčená, že závery e, Rady ministrov zahraničných vecí e, budú tvoriť veľmi hodnotný a aj taký kolektívny e, príspevok pre naše hlavy vlád a štátov, aby dokázali vlastne nasmerovať svoju diskusiu už teda pripraveným spôsobom. No a v neposlednom rade sme tu mali ešte bod na programe, ktorý sa týkalo e, vzťahov z AKT, s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria. To bol vlastne e, vývoj po e, vlastne dohode z Kotonu je to, sú to tradične vlastne, to je téma, ktorá spadá do pôsobnosti ministrov pre rozvojovú pomoc. E, budú sa tomu venovať ministri na zasadnutí 26. oktobra, ale požiadala som aj ministrov zahraničných vecí, aby túto tému nenechávali len pre e, ministrov rozvojovej pomoci. Je dôležité, aby sme naše partnerstvo s krajinami AKT posunuli ďalej vlastne z tých vzťahov postavených na pomoci na reálne politické partnerstvo. Pretože máme tu naozaj veľmi veľa spoločných bodov, spoločných, spoločných záujmov, e, ktoré musíme spoločne definovať od migrácie, bezpečnosti, cez terorizmus až po otázku energetiky, hospodárskych vzťahov, ľudských práv. To všetko sú témy, ktoré musíme posunúť dopredu a musíme sa na ne pozrieť už nielen z pohľadu rozvojovej pomoci, alebo e, čisto z pohľadu politickej spolupráce. Musíme no, takto prepájať. Je to len začiatok spolupráce. Spolupráca začína, budeme mať šancu o tom diskutovať aj na tomto fóre. To som si istá, ale chcel som to ministrom zahraničných vecí zvýrazniť, že to nie je len téma pre ich kolegov, ktorí majú na starosti rozvojovú pomoc, ale je to pre všetkých. Takže toľko z mojej strany a ja čakám teraz na otázky od vás. Už máme veľa e, rečníkov a zvládneme to, keď sa dohodneme, že každý bude mať jednu minútu. The floor has Mrs. Kalnite for... Slovo má pani Kalniete na jednu minútu. A Penok to iste urobí, pretože potom bude mať každý čas. Áno, ďakujem pekne, pán predseda vážená pani vysoká predstaviteľka, Našou ambíciou, snahami EÚ je zohrávať globálnu úlohu nielen z hospodárskeho, a humanita- z hospodárskeho hľadiska a humanitárnej pomoci, ale aj ako politická sila. Ja pozerám správy, sledujem novinky zo Sýrie, vidím, že tam je Rusko, USA, Saudská Arábia, Irán. Kde je EÚ? Aktivity EÚ nie sú veľmi viditeľné. Avšak to štáty v našom susedstve a ja by som bola rada, keby sme zohrávali aktívnejšiu úlohu v hľadaní politického riešenia. My sme soft power, nie sme vojenskou mocou, ale teraz po ruských zásahoch situácia sa ešte viac skomplikovala a 50 tón vojenského vybavenia použili USA. Ako vidíte skutočnosť a možnosť dosiahnuť politické riešenie, keď sa zdá, že vyzerá viac ako konfrontácia medzi Ruskom a USA. Pán Howejta, áno, ďakujem veľmi pekne. Došia, vážená vysoká predstaviteľka, som rád, že sa cítite lepšie. Ja vám ďakujem za našu prácu v Palestíne Istra, Izraeli. Eskalácia napätia je veľmi znepokojúca. Myslím, že vaše sústredenie na prístup k svetým miesta je veľmi dôležité. Je tu hrozba, že v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch sa veci veci ešte zhoršia a vážim si vaše, vašu opatrnosť. ďalej bomba, bombový útok v Turecku že ste sa vyjadrili k tomuto aktu, ale čo môžeme urobiť na to, aby sme obnovili mierový proces v kurdských otázkach, to musí byť veľká téma medzi vami a pánom Erdoganom. Nož, aby som sa chcel spýtať ešte na ten zostrelený let nad Ukrajinou, no a ďalej k Iránu. Samozrejme potrebujeme súkromne, ale aj verejne diskutovať. Ľudia čakajú od nás riešenia a zapojenie Iránu. Chceme sa v tom angažovať ja, eh, tak ja ako aj vy. A mohli by ste dnes povedať nám k tomu niečo povedať. Ďakujem. Pán Tenok, ďakujem pekne. Predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, je nepochybné, že Európska únia eh, čelí veľmi eh, veľkým výzvam na celom svete, ale zajtra sa bude hovoriť v parlamente o Ukrajine a implementácii dohody Minsk 2 No a jasné, že hľadiska ukrajinskej vlády e, Rusko e, rebeli nedodržali e, dohodu, len odložili voľby a neobnovili, neobnovili kontrolu Kieva nad vonkajšou hranici, hranicou. Putin si myslí, že keď zasahuje vojensky v Sýrii a keď podporuje režim Basara, tak má veľký pakový efekt na EÚ, hlavne cez migračné toky. A ja chcem vaše uistenie v tom, že dialog s Sýriou a s Putinom a anexia Krímu sú úplne oddelené otázky a nebude, sa, nebude to prepojené. A čo podozrievam Putina, že by veľmi rád videl a ja som rád, že Rusi e, zrušili e, z hrozby veto na OSN v spôsobe boja proti prevádzačstvu e, na moriach. No ale ako môžeme zapojiť Turecko v rámci dohod o readmisii s e, Gréckom? Austrevičius, ďakujem pekne predseda, vážená pani predsednička. Ja sa chcem spýtať hlavne na posledné udalosti a voľby e, v nedelu v Bielorusku po zasadnutí rady niekoľky, rady niekoľky ministri zahraničných vecí sa veľmi pozitívne vyjadrili k výsledkom volieb a žiadali zrušenie sankcií voči Bielorusku, ale len 30 opozičných pozorovateľov a 7 tisíc tých, ktorí sa zúčastnili, a pozorovali, 7 tisíc osôb, ktoré pozorovali voľby, a sú, sa im dá veriť. No Lukašenko je natrojne na ďalších 5 rokov a podľa môjho vedomia musí ešte to trvať 24 rokov, pretože jeho syn má 11 rokov a podľa bieloruských zákonov prezident musí mať minimálne 35 rokov. Takže e, boli tam veľké turbulencie však pri voľbách. Už eh, ščítanie hlasov bolo veľmi zvláštne. Myslím, že vyjadrenie o zrušení sankcií je príliš optimistické a predčasné. Musíme sa viac sústrediť na kondicionality, podmienky a adekvátnejšie zhodnotiť voľby a vnímať ich ako nie demokratické a netransparentné. Vážená pani Mogherini, prosím, nasadte si sluchadla. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Je trochu problematické povedať, že je pravdepodobné, že Európska únia má v Sýrii významný, významný vplyv a myslím to vážne e, bombardujú Rusia, a Američania, teda my už by sme tam mohli ísť. Ja by som chcel povedať, že Európska únia, ak má vôbec nejaký vplyv, tak musí to byť etický vplyv v politike. No a to patrí k tomu, čo sa deje v Jeruzaleme, k tomu, čo ste povedali o to, o dianí v Jeruzaleme. No a, a kedy povedali Izraelčanom, čo robia o východnom Jeruzaleme, nie je absolútna možnosť, že arabské obyvateľstvo tejto oblasti by mohlo prežiť. A už vôbec nie, že to bude hlavné mesto budúceho štátu palestínčanov. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem tiež pani vysoká predstaviteľka. Ja sa chcem spýtať na Líbiu. Ja som bola v Tunisku a v Tunise minulý týždeň. Stretla som sa s mnohými predstaviteľmi, ktorí povedali, že treba sa dohodnúť, ale nasledoval ešte dlhý zoznam ale rôznych. A jeden z nich bol, že jedna, jeden z veľmi vplyvných kmeňov a politických strán nebol konzultovaný. A samozrejme, že tam bude odpor. Ako to vnímate? Ďalej, aktivisti pro ľudské práva povedali, že je nevyhnutné pokračovať vyšetrovanie po porušovaní ľudských práv a vyšetrovací výbor OSN ukončí svoju činnosť začiatkom roku 2016 podporí EÚ pokračovanie. Ďalej, keď sme hovorili o si ojna, tak väčšina, väčšina ľudí sa zhľadá na tom, že to nie je veľmi efektívny spôsob a nedávne správy v nemeckých médiách hovorili, že, že Enafor bol spustený, zachránených bolo menej ľudí. Takže ja sa chcem spýtať, prečo sa tak sústredíte na tento vojenský prístup v boji proti prevádzačom a prečo nechcete rozšíriť právne možnosti príchodu utečencov do Európy, čo zničí podnikateľskú činnosť alebo činnosť pašerákov. A ďalej vy ste hovorili niečo o regióne Sahel, Niger. Vy ste povedali, že chcete aký, čo to je viacúčelové e, centrum presne. Igeri, ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne za slovo Pán predseda, ďakujem pekne, pani vysoká zastupkynia. Moja prvá otázka sa týka toho, že vlastne, či vlastne konkrétne plány e, pozemné ochrany e, alebo pozemné operácie sú už e, dotiahnuté a zároveň vlastne ako chcete reagovať na súčasný vývoj, najmä keď zoberieme do úvahy vyjadrenia niektorých členských štátov, okrem iného talianského ministra zahraničných vecí. Chcem sa spýtať ešte k téme Sýrie, berúc do úvahy, aká je reálna situácia v teréne. Dnes vieme, že tá situácia, to riešenie je so, s Asadom. Rozhodne nemôžeme mať riešenie, ktoré vlastne zahrňa Asada, ale ako inak to chceme riešiť, keď si uvedomíme, že Rusko stojí za ním a samozrejme aj Irán. Zobrali sme na vedomie túto situáciu, no a zároveň aké opatrenia pripravujeme na to, aby sme dokázali vlastne výjsť z tohoto patu, z tejto patovej situácie, zároveň aké tlaky vyvíjame vlastne aj pre zapojenie členský, eh, štátov Perského zálivu, ktoré nezahorávali doposiaľ eh, konzistentnú úlohu pri poskytovaní pomoci a pri podporovaní migrantov eh, ktorí sú povedzme im bližšie kultúrne než niektoré iné krajiny. No a na záver, čo sa týka zločineckých skupín a prevádzarských skupín, um, budete tam vlastne posilňovať um, napríklad aj apera, podobným spôsobom, ako sme podporili Mare Nostrum, aj tieto krajiny na Západnom Balkáne, aby dokázali bojovať proti prevádzarským sieťam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ešte teda k Syrii. Um, ehm, mali by sme si vysvetliť, a jednoznačne si povedať, či chceme ďalej vlastne e, podporovať e, Obamu stratégiu vlastne trpenia neustále trvalej vojny, a ignorovať, že tam je veľká regionálna veľmoc, ktorá tam v podstate vyvíja vojnové aktivity a ktorá je rozhodná, rozhodnutá vlastne vyhrať vojnu nad ISISom. E, nie je na čase, aby sme si povedali pravdu do očí, ako na tom sme. E, a je dôležité kontinuálne diskutovať so všetkými, ktorí nám dokážu nás priviesť k úspechu. Musíme si uvedomiť, že našim primárnym nepriateľom je ISIS. A až potom všetci ostatní. A ďalej Líbia. Chcel by som vedieť, čo konkrétne sa robí preto, aby sme posilnili túto situáciu a zlepšili vývoj. Vieme, čo všetko sa deje, že sa tu pripravuje národ, vláda národnej jednoty s veľkým nadšením, teda časti s tým optimizmom, ale E, treba povedať, že e, inteligencia v Líbii sa to pozerá s veľkým pesimizmom. E, takže čo sa chce konkrétne spraviť preto, aby sme dokázali dlhodobo zabezpečiť tieto aktivity. No a tretia posledná otázka. Samozrejme, pani vysoká zastupkynia, vie, že, e, vie, že sme v Guinnessovej e, knihe rekordov prvý či poskytovanie pomoci, ale čo tieto ostatné bohaté krajiny v tomto regióne, prečo oni nepomáhajú ako prví? A prečo oni vlastne nepomáhajú svojim spoluveriacim, ktorí utekajú pred vojnou? Prečo nie sú prví v rade? Um, Ďakujem veľmi pekne. Stabilita dohody s Líbiou závisí od správania príslušných eh, sprostredkovateľov a sme v kontakte s Tureckom a Katarom v vzťahu k Tripolisu a s ďalším mestom v vzťahu k Tobruku. No a ďalej, ako vidíte, našu úlohu v snahách zbaviť sa al a štruktúr IS v samotnej Líbii. Mali by sme pomôcť Líbíčanom, aby zneutralizovali zbraniami, alebo, alebo mali by sme ponúknuť našu pomoc s jednotkami, s pozemnými jednotkami. Čo si myslíte? Pán Pancéry? Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne hovoríme o väčšej viditeľnosti Európskej únie a kto chce vidieť väčšiu viditeľnosť e, Európskej únie, tak by mal aj prispievať k tomu, aby sme tu mali aj koherentnú jednotnú líniu a zároveň úprimne a otvorene informoval o možnostiach, ktoré máme e, v tomto smere. Aká je reálna situácia Ruska, ako do toho zasahuje Irán, ako môže zasahovať Irán, koľko e, jednotiek a akých má Asad a podobne. Pred niekoľkými dňami som navštívil Libanon a Jordánsko sú tu dva základné problémy, e, ktorým sa chcem venovať. V prvom rade je jasné, že tu je zásadná zmena e, orientácie alebo teda smerovania utečencov, ktorí už nevidia možnosť vlastne nájdenia azylu v bezprostrednom e, okolí a dôjde k ďalšej vlne masovej, ma, masového posunu. A potom musím sa vedieť, že problém, na ktorý som narazil v Libanone, je to, že aj tie prostriedky, ktoré sme tam dali, nemôžu byť použité vládou, ktorá jednoducho neexistuje. No a ešte k Líbie som rád, že sme prebrali zodpovednosť, očakávam pozitívne odpovede, pozitívny vývoj, ale e, chcem sa spýtať, že ak by nebol pozitívny vývoj, tak e, treba si uvedomiť, že bez existencie uznesenia OSN nebude právny základ pre e, príjmanie akýchkoľvek ďalších krokov. Thank you, chair. Uh... Ďakujem, predseda. Vážená pani tri veci. Ukrajina. V, e, mňa znepokojuje, že o tejto veci sa dosť nehovorí. Rokovanie hrady. Po druhé Bielorusko. Porovnaní so včerajškom. Už máme stanovisko OBSE. A ja by som vás chcela informovať, že Ruská federácia 30. septembra uvolila ďalšie sankcie mene celej colnej únie, vrátane Bieloruska na volovné produkty. No a čo sa týka rezolúcii Bezpečnostnej rady k príslušnej operácii, tak mne nie je celkom jasný rozsah druhej rezolúcie. Podľa môjho, mojich vedomostí, tak prvá fáza už bola ešte na bývalej rezolúcii Bezpečnostnej rady. Takže čo s druhou časťou? No, Lunáček, ďakujem pekne. Žena vysoká predstaviteľka, rado by som sa spýtala dve veci. Už kolegyňa Kalniete hovorila o sírskej konferencii a tak ďalej. Čo som ja pochopila, čo som si prečítala, vy by ste chceli zvolať takúto konferenciu tiež a ponúknuť služby sprostredkovateľa, mediátora. Mňa by k tomu zaujímalo viacej informácií a myslím, že by bolo veľmi dôležité Rusko, Irán, Sávskú Arábiu a Turecko posadiť za rokovací stôl, by o tom rokovali. Druhá vec k Turecku a útokoch v sobotu. Ja mám pocit, že násilnosti a násilie, ktoré podporovala tiež vláda, vyvolávala vláda e, v rámci príprav na e, voľby. Vo vašom vyhlásení mi chýbalo, alebo chýbila kritika. Ti podali v partnerstve, alebo partnerstvo s tureckými orgánmi je silnejšie ako kedykoľvek predtým. Nechceli ste tam tiež kritik, kritizovať tú cestu, ktorou ide Erdogan v posledných týždňoch pred voľbami? Ďakujem pekne, pani nízka predstaviteľka. Ja tiež trošku vám prekvapili vaše slova o Rusku a chcem si vyjasniť ešte e, situáciu v Sýrii. Hovorili ste, že e, to, čo sa deje v Sýrii, sme si, nie že by sme si to nevšimli, to, čo tam robí Rusko a Povedali, sme, že, povedali ste, že teda deň potom, čo začalo Rusko bombardovať, že je tam e, teda zásah vojenský, ale že ten vojenský zásah Ruska ani nie je pozitívny, ani negatívny. Možno tam došlo k nejakému nedorozumeniu a teraz máte možnosť to vyjadriť, ale myslím si, že je naozaj iba e, správne a spravodlivé a že je v súlade s pozíciami EÚ odsúdiť e, tie útoky Ruska, zásah, vojenský zásah v Ruska aj Eh, v tomto kontexte. Dúfam, že to zaznie z vašich úst dnes. Ďakujem pekne, pani Mogherini, ďakujem pekne za vaše vystúpenie a vyjadrenia. Eh, ak si správne pamätať, vy ste hovorili o v e, zmiešanom riešení tam mal vlastne dôjsť aj k otvoreniu celých oblastí, ktoré majú byť vlastne oslobodené od násilia. Chcem sa spýtať, že pri tom, ako eskaluje situáciu Rusko, e, táto druhá časť toho plánu bude veľmi náročná. Teraz ešte e, k politickému riešeniu. Myslím si, že je ťažké uvedomiť si, eh, či v súčasnosti je Asad pripravený vôbec na rokovania a kto, s kým rokovať na jeho strane, ale je dôležité eh, priznať si, že ak Líbia naďalej bude nezjednotená, ak bude naďalej takto rozpadnutá, ako budeme ďalej konať v takomto priestore. No a zároveň eh, veľmi držím palce vaše, vaše spolupráce s Milanom a pevne verím, že v rámci tohoto regionálneho obchodného združenia a spolupráce budeme konať viac, takže chcel by som povedať, že e, je možno dôležité e, byť menej pesimistický. No a s Iránom e, je možno dobrý priestor potom, čo sa nám podarilo, chcem vám zablahopriať tomu, ako ste rokovali s Iránom a je možno dobrý dôvod očakávať, že budú aj oni k nám viac naklonení do budúcnosti. On Libia. Vážená pani Mogherini, čo sa týka Líbie, ak tá dohoda sa nepodarí, tak máme v pláne robiť viac, než len riešiť teda bezpečnosť na hraniciach. A ak tá dohoda teda nakoniec padne, tak eh, čo urobíme s tým, eh, že sa tam dá očakávať teda vypuknutie regulárnej vojny s tými susedskými krajinami. Samozrejme, eh, týka sa to aj našej bezpečnosti kvôli rozšíreniu teroristických krajín, teroristov. Čo sa týka Sýria a Iraku, hovorili ste, že tam nie sú intervencie, ale intervencie tam sú. Sice nie sú koordinované, tie ich intervencie, ale napríklad dodávky do pašmagy. Nie som proti, ale prijala by som si, aby tam bola nejaká miera koordinácie a že by ste ich mali koordinovať vy, mali by sme ich koordinovať my ako EÚ. Dokonca tam nie je nedostatočná miera koordinácie na to, aby v utečeneckých táboroch e, bolo k dispozícii školské vzdelávanie. Preto veľa ľudí odtiaľ uteká odchádza. Takže dokážeme e, ich e, zlepšiť našu, našu prácu tam. Slovo má pán Picula. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani Mogherini. Chcem sa spýtať, čo si rada myslí o aktuálnom vývoji v e, Srbskej republike. Ako hodnotíte tam ten aktuálny vývoj? a to možno je možné ohlásené referendum. Ak by k tomu referendu naozaj dohodla, dobrým si pripomenúť, že e, všetky tie politické frakcie zdôrazňujú potrebu stabilizácie v Bosne a Hercegovine. Okrem teda tých volieb všeobecných, ktoré tam prebehli, sme nevideli žiaden zásadný pokrok na tej štátnej úrovni, aby sa ten, tie naše zájmy tam nejakým spôsobom presedili a realizovali a aký je váš prístup, prístup EÚ k Bosne a Hercegovine? Vnímate, že je tento náš prístup nejakým spôsobom, alebo váš prístup nejakým spôsobom ohrozený? Ďakujem pekne, ale toto nie je otázka, ktorá by sa bola riešila na poslednej rade e, ministrov zahraničných vecí. Je to tak? Ďakujem pekne, pán predseda, vážna pani Mogherini. Ďakujem za vaše pripomienky. E, dovolím sa viedriť k, k migrácii Eh, na základe včerajšieho radu pán Timersen a pán Han eh, eh, vycestujú do Ankary, aby dohliadli na implementáciu plánu s Tureckom. Môžete nám predstaviť podrobnosti toho, ako sa plánuje riešiť táto utečenecká migračka knisa v kontexte širších vzťahov s Tureckom. Uh, a aké sú vlastne požiadavky zo strany Turecka, akým spôsobom súvisia s liberalizáciou vízovej povinnosti, k možnosti otvárania rôznych kapitol finančnej asistencie, vytvárania bezpečných zón. Takže ako vnímate ich rolu v tom a našu spoluprácu v tom, ako obmedziť tú migračnú vlnu a zadržať čo najviac tých ľudí v susedských krajinách Sýrie. Myslím si, že to je naozaj veľmi dôležitá vec pre nás, hlavne keď si uvedomíme, že teda správa o pokroku Turecku bola odročená mm, z tohoto týždňa na zatiaľ neurčito. Pán Freund, ďakujem za slovo. Ďakujem pani Mogherini hlavne za informácie ohľadne toho, že EÚ dnes plánuje aktívne sa zapojiť už do politického procesu v Sýrii. Myslím si, že e, už bolo viac než na čase. aj vy ste už dosť dlho v tomto úrade. Takže myslím si, že jeden z tých zásadných problémov je, že tam tie isté sily majú prístup k financiám, k peniazom a môžu financovať tú vojnu. A e, zaujímalo by ma, či EU zvažuje nejaký prístup na to, aby tento finančný tok nejakým spôsobom prerušila iné kroky než vojenské. Ja mám tiež ešte otázku, hovorí pán Brok, a síce téme Sýrii. Správne ste hovorili, že je tam proces OSN, politická stabilizácia a tak ďalej. Samozrejme, tá e, vojna s tými teda e, susedskými krajinami a aký dopad to bude mať ďalej na susedské krajiny aj na nás. E, celkový kontext bod 5, e, je tam vetu, že EU bude proaktívne sa aktivovať s Tureckom, Iránsk, Irakom, Saudskou Arabiou a s Spojenými štátmi a s ďalšími Ruskom a Arabskou ligou v rámci e, e, snahy o mierovú, mierový, mierové riešenie situácie a preto sa dáva za úlohu vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci, aby podporila tú regionálnu spoluprácu. To je podľa mňa kľúčová vôbec veta celých, eh, celých záverov, takže snad nám k tomu niečo budete vedieť povedať. Ďakujem pekne. No, to ste naozaj identifikovali správne. Je to tak, to je tá kľúčová veta v odseku 5. A myslím si, že to je naozaj jadro toho a chápem aj vašu frustráciu ohľadne toho, kde EÚ koná, akým spôsobom koná v súvislosti s Ruskom. Vidím, Sýriou vidíme Rusko, vidíme USA, vidíme tam tie vojenské zásahy, bombardovanie a, a možno vás klamem, ale EÚ nebude bombardovať. Ak to znamená, že takto sa máme zvediteľniť, ak je pre vás bombardovanie teda spôsobom, aby nás bolo vidieť, tak EÚ tento krok nepodnikne. Naša úloha bude presne taká, ako teraz pán predseda vlastne predčítal práca na diplomatickej, politickej sfére možno nie je taká populárna pre novinové články a novinové titulky, ale myslím si, že viacej púta pozornosť parlamentov daných krajín. Myslím si, že členské štáty a EÚ sú presvedčené, že je treba investovať týmto smerom. Či to bude dostatočne vidieť, to neviem. Určite to bolo vidieť v Iráne, konkrétne, že sme dnes jednali s iránskou delegáciou niekoľko hodín a diskutovali sme o tom, ako môže táto, tento prechod teda započať v rámci v Syrii, alebo ako môžeme meniť situáciu v Syrii, pretože ak tí relevantní naši partneri a hráči v Sýrii sa začnú aktivovať a niekto s nimi musí začať eh, jednať a hovoriť. Niekto, kto bude dostatočne dôveryhodný a kto bude mať aspoň, aspoň istú mieru ich dôvery, eh, tak to by mal byť začiatok tej činnosti. A ja myslím si, že to je naša rola a to je to, čo máme robiť. Prebehli asi tri alebo štyri stretnutia s ministrom zahraničných vecí Sáudskej Arábie v priebehu posledného mesiaca. Irán, to už ste videli, myslím, že dnes ráno sme strávili eh, s vysokými predstaviteľmi Iránu, iránskej delegácie asi 6, 7 hodín v diskusii Objaví sa to na prvej stránke New York Times zajtra? Nie. Nečakám, že to bude na titulke, ale myslím si, že to je práve tá práca, ktorej sa musíme venovať. To je tá, e, to, čo hovorí pán Mistura v Rúsku, zajtra v Moskve a po, pozajtra vo Washingtone. Vytvárať túto sieť, sieť diplomatickej spolupráce, ktorá umožní ten politický proces a jeho realizáciu. E, máme teda používame túto mekú silu a nie vojenský zásah, ale môže byť účinná. A na druhej strane musíme poučiť aj tú tvrdú ruku vo chvíli, keď tá potreba nastane. Nemyslím si a rada ministra zahraničných vecí zatiaľ nevidí e, potrebu a ani politickú príležitosť hrať defenzívne alebo len zabezpečovať teda tú, tú situáciu v Sýrii. Možno vyzerá, že na iných, v iných regiónoch sa tak správame. Je to možné? Môžeme ako EÚ nasadiť aj vojenskú silu na iných, príležit- v iných miestach, na, v iných regiónoch, na pri inej príležitosti, ale tu si myslíme, že e, naša rola je iná. Takže jednak na humanitárnej scéne, kde sa môžeme realizovať a na politickej. To už robíme dlho, to prvé a to druhé začíname teraz. To neznamená, že budeme organizovať nejakú konferenciu, neznamená to, že budeme organizovať konferenciu menom EÚ alebo teda zvoláva to menom OSN. Konkrétne to znamená vytvárať naozaj tú politickú, diplomatickú sieť, ktorá umožní naštartovanie politického procesu. Zorganizovať nejakú konferenciu je užitočné, keď je jasné, aký mm, výsledok môže táto konferencia dosiahnuť. Inak je lepšie tu, e, inak sa stane, že viac energie venujete organizácii tej konferencie, než tomu prínosu, ktorý to bude mať, než, než to bude mať prínos pre samotný proces. Je celé jas, úplne jasné, že je treba zapojiť všetkých tých zúčastnené strany pod vedením EÚ, alebo teda aby sme my boli tými lídrami, pretože aj tá situácia je tak komplikovaná, neprehľadná aj pre tie strany, ktoré sú v tom konflikte zapojené, že si všetci, a všetci tu sme presvedčení o tom, že rámec EU je jediným rámcom, kde je možné, aby sa tieto rôzne e, zúčastnené strany e, cítili dostatočne viac menej e, komfortne na to, aby sa do toho procesu zapojili EÚ, Rusko, Turecko, Saudská Arábia, USA, EÚ, niektoré ďalšie kľúčové regionálne teda mocnosti a plus samozrejme súčasné strany zo Sýrie, ktoré sú sa momentálne najmenej ochotné toho zúčastniť. Takže toto je náš mandát. Snažiť sa e, preskúmať, či EÚ na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni dokáže e, v spolupráci s OSN podporovať, nejakým spôsobom motivovať, tvarovať E, trošku iný prístup a zapojiť tých kľúčových hráčov. A myslím si, mám tu dôveru po stretnutí s iránskou delegáciou, že je to možné. Myslím si, že väčšina týchto regionálnych a medzinárodných e, hráčov nakoniec môže dospieť k tomu, že je v ich vlastnom záujme ten konflikt ukončiť. A to je vlastne začiat, alebo teda vôbec ten fundament, na ktorom sa zakladá naša diplomatická aktivita. Čo sa týka Ruska, je mi ľúto, že sa spoliehame na správy z médií, keď máme oficiálne kanály. To je výhoda toho, že ste poslancom Európskeho parlamentu, že máte prístup k priamým zdrojom, možno viac než novinári. Takže by som na vás apelovala, aby ste si prečítali tie závery ohľadne Ruska. Včera môžeme to prečítať v odseku 10 aktuálne ruské vojenské zásahy, ktoré e, e, zasiahli aj e, opozíciu. Najmä starosti musia okamžite skončiť. Rovnako musí prestať porušovanie Ruska, suvereného územia susedných krajín. Hrozí tu pod, podkopanie politického procesu, zvýšenie rizika, radikalizácia, humanitárna kríza. Našou cieľom je neeskalovať konflikt a EU apeluje na Ruska, aby zapojila svoje síly a zamerala sa na politický cieľ, ktorým je dosiahnutie ukončenia tohoto konfliktu, zníženie násilia a implementácia krokov pre budovanie dôvery a administratívy podľa E, rezolúcie OSN 2139. Takže aby som apelovala, tak ako to píšu diplomati v oficiálnych dokumentoch aj vy, aby ste sa venovali radšej, e, e, informácie si získavali radšej z oficiálnych našich zdrojov a našich záverov rád napríklad, než sa spolieli na novinárov, ktorí nie vždy sa riadia tými oficiálnymi informáciami priamo, vychádzajú priamo z tých zdrojov. Hlavne, čo sa to týka teda Sýrii a Ukrajiny. Nie je možné, aby plná implementácia dohody z Mínska zostala, e, aby sme sa obmedzili teda na túto dohodu. nevenujeme dostatočnú pozornosť tejto oblasti, pretože Ukrajina, rovnako ako zvyšok krajín východného partnerstva, e, venovali sme sa tomu v Gimniku v septembri, LMR tam bol, takže nie je pravda, čo ako hovoríte, že sa nevenujeme dostatočne Ukrajine. čo to bolo nadhodené, myslím si, že ten náš program rady bol pomerne vyrovnaný a budeme sa tejto téme znova venovať v novembri, prípadne v decembri, keď budeme uh, hodnotiť implementácie dohody z Minsku. Ešte jednou vetou k tomu, čo hovorila Ana Gomez. A síce potreba koordinácie aktivít členských krajín. Tá voľba je EU e si zvolila teda nezasahovať Sýria v Iraku vojensky. A počerkujem, že sa nemôžeme spoliehať na vlastné vojenské e, e, prostriedky aj v iných regiónoch. A neznamená to, že sa nezúčastníme teda intervencie voči Dajšu, hlavne v Sýrii, v Iraku, ale momentálne nie vojenskými prostriedkami a neplánujeme ani použiť vojenské prostriedky. A ako viete, a viete to veľmi dobre, všetky členské štáty sa tejto koalície nejakým spôsobom zúčastňujú. Niektoré štáty aktívne aj vojenskými prostriedkami. A zrejme o svojom predchádzajúcom živote <laughs> predtým, než som zastavila túto pozíciu, som veľmi chcela, aby bol nejaký rámec, kde by sme mohli externe teda e, fungovať v zahraničnej politike ako EÚ. 15. E augusta minulý rok sme, mali, sme stanovili naozaj takýto rámec, kde e, sme kde sa teda vytvorila platforma na Eh, na aj vojenskú spoluprácu a zapojenie jednotlivých členských štátov. Čo sa týka vojenskej spolupráce eh, v jednotlivých aktivít členských krajín vojenského charakteru, nebolo by to vhodné z hľadiska EÚ. Eh, nepatrí to do, do rozsahu momentálne EÚ, pretože tá koalícia je mnoho širšia než len koalícia členských krajín EÚ. Tá koalícia je globálna, sú tam členské, teda štát, je tam Austrália, Kanada, USA ako ďalší členovia a táto koalícia je teda širšia než EÚ a preto by EÚ nebolo vhodné, aby EÚ koordinovala e, vojenské zásahy takéto, takéto veľké globálne koalície. Ako viete, koordinácia členských krajín, to som určite zastankyňou toho, ale momentálne si myslím, že je to nevhodné v tomto kontexte. Ďalej, čo sa týka Sýrie, tak, pardon, ešte sa vyjadrím k Turecku. To moje vyjadrenie spomínalo <laughs> a síce to e, naše partnerstvo s Tureckom a že som, že som niekde vyjadrila, že e, naša spolupráca s Tureckom nebola nikdy taká e, aktívna a silná ako teraz. A ja to, si to stále myslím, pretože vidíte síce, aká je naša reakcia na tie, aj na tie útoky. Aká dynamika je za tým. Naozaj mi robí veľké starosti a myslím si, že našou úlohou je podporovať v prvom rade demokratické taký volebný proces a jeho pokračovanie s tým, aby sa voľby mohli konať konkrétne 1. novembra podľa plánu a to v prostredí, ktoré e, umožní hladký priebeh aj volebnej kampane, transparentnej, e, férovej a pokiaľ možno miero, v mierových podmienkach. E, po druhé, neustaneme v tom, že budeme podporovať oficiálne turecké orgány, politické strany a tureckých obyvateľov v tom, aby sa zapojili do interného mierového procesu, pretože naozaj kľúčové pre Turecko, jeho obyvateľov a pre celý región. Úlohou Turecka v rámci migračnej utečeneckej krízy O tom sme tiež diskutovali nielen s ministrami zahraničných vecí na včerajšom zasadnutí, ale aj na zasadnutí e, krajiny Západného Balkánu, vysoká teda konferencia, ktorá prebehla minulý týždeň v Luxembursku, e, za prítomnosti samozrejme predstaviteľov Turecka. A samozrejme, toto bola jedna z hlavných vecí, ktorá prišla na pretras aj v priebehu e, Erdoganovej návštevy Bruselu, respektíve Luxemburgu. Samozrejme, chápem veľmi dobre tomu, pod akým tlakom sme eh, z hľadiska riešenia utečeneckej krízy a z hľadiska rozvíjania partnerstva s Tureckom. Je to naozaj veľmi komplikovaná výzma, ktorá pred nami leží. Ale keďže ešte len práve sme diskutovali o Sýrii, tak si myslím, že je treba mať na pamäti to, že je treba zvýšiť úroveň dialógu a spolupráce s Tureckom nie len z uhla pohľadu e, nejakého zvládania tej migračnej utečeneckej vlny, ale hlavne na tej regionálnej úrovni, pretože Turecko je určite kľúčovým hráčom v danom regióne, čo sa týka sírskej krízy, čo sa týka e, udržiavania nejakej re, regionálnej rovnováhy. A Turecko je naozaj krajina, s ktorou je treba vytvoriť e, dialog na vysokej úrovni hľadne politických otázok, regionálnych otázok, vrátane tej potreby, čo som hovorila od začiatku svojho mandátu, znova rozbehnúť vyjednávaní o pristúpení. Pre Turecko je hneď niekoľko tém, ktoré sú pre nich zaujímavé. Myslím si, že momentálne asi najrelevantnejšie z ich pohľadu je bezpečnostná situácia, ako interná, tak regionálna. Tieto tie samozrejme spolu súvisia. E, postup proti terorizmu, opatrenia protiteroristická, rovnako sírska kríza. Samozrejme aj európsky trh liberalizácie, ekonomické príležitosti, obchodné príležitosti a tak ďalej, ale je treba vnímať Turecko nie len e, s ohľadom na obnovenie prístupového procesu, ale je treba vnímať Turecko aj ako kľúčového hráča e, v rámci tej regionálnej dynamiky a je kľúčovým v danom regióne pre zahraničnú politiku. Ďalej, Migračná vlna, e, ten východný región, nie. Nezvažujeme možnosti, že by EÚ rozbehla nejaké misie alebo operácie, e, ktoré by bojovali proti prevádzačom. E, naopak chceme zvyšovať spoluprácu na súdnej a policajnej úrovni. Na západnom Balkáne tie misie, ktoré tam sú, vďaka teda prístupovému procesu a krajín ktoré sú na tej trajektórii budúceho členstva EÚ, nám dávajú do rúk nástroje, ktoré máme k dispozícii a samozrejme tam tie hranice e, suchozemské sú iné než tie ktoré, hranice na mori. To znamená, neplánujeme žiadne špecifické misie EÚ v tomto regióne, ale naopak chceme podporovať a posilňovať tie nástroje, ktoré máme k dispozícii v rámci policajnej a súdnej spolupráce. A myslím si, že ak tú energiu dobre investujeme v tejto oblasti, tak to môže byť efektívne. Ďalej, Libia, Unifora, respektíve operácia Sofia. Dovolte mi v prvom rade zdieľať pár informácií. Keď som navrhovala teda názov Sofia, tak bolo povedané, že to je ženské meno. A niekto sa proste stiažoval, že to má volané ženským menom a ja som namietala, že prečo by nemohla byť vojenská operácia nazvaná ženským menom, tak to len taká poznámka na okraj. Je to ale pravda. Poprvé, e, toto je prvé uznesenie Bezpečnostnej rady OSN, neviem, kto sa na to pýtal. Takže e, to je prvé uznesenie Bezpečnostnej rady, ktoré podporujem, e, to aby sme sa tejto téme venovali. Takže neviem, aký zmetok ste spomínali, keď ste hovorili o tom prvom uznesení Bezpečnostnej rady a potom o tom druhom. Um, takže to je poprvýkrát a dovolte mi povedať, že chcem poďakovať Spojenému kráľovstvu za vynikajúcu prácu, za vynikajúcu koordináciu s ostatnými členskými štátmi. Um, musím povedať, že v mene e, všetkých sme mohli mať naozaj adekvátnu koordináciu, adekvátnu spoluprácu, ktorá viedla e, dobrým výsledkom, najmä vďaka Spojenému kráľovstvu. E, ďalej, e, nie je tu naplánovaná nejaká pozemná časť operácie, to chcem zdôrazniť, ako určite viete. Operácia má odlišné fázy. My sme stále ešte v tom prvom kroku druhej fázy. Ešte stále nás čaká druhý krok druhej fázy, ale nie je tu žiaden plán alebo žiaden e, dôvod pre pozemnú operáciu v Líbii, ktorý by sme očakávali e, v rámci našich aktivít. Ďalej, e, menej zachránených ľudí. Zachránili sme s touto operáciou, ktorá nie je zameraná primárne na záchranu ľudí, ale zachránil ľudí popri tom, ako identifikuje prevádzačov, tak zachránili sme tisícky ľudí nad rámec tých, ktorí, eh, ktorí boli vlastne zachraňovaní počas tých nástrojov, ktorý eh, funguje pre identifikáciu a záchranu osôb. Eh, neviem, koľko bolo tých osôb v absolútnom pojme, myslím, v absolútnych pojmoch, číslach. Myslím si, že sme za tieto tri mesiace zachránili viac ako za posledné obdobie predtým. Takisto už teraz e, ale to funguje akýmsi odstrašujúcim aj dojmom na, na e, tejto ceste, keby, pretože je to jeden z tých e, jeden z tých dôsledkov, ktoré sme chceli mať. Eh, je to ten najúčinnejší spôsob? Eh, najúčinnejší spôsob eh, by bolo vyriešiť túto krízu, umožniť libijským orgánom, aby, alebo teda dosiahnuť situáciu, že libijské orgány budú plnohodnotne ochraňovať hranicu a že budú s nami správovať tie toky migračné, ktoré tam budú. Vo súčasnej situácii ale to je pomerne rozumný nástroj, ktorý máme, ktorý nám umožňuje, že to komplikujeme pre zločinecké organizácie, aby vlastne na tomto ďalej zarábali. Veľmi dobre vieme, že to môže viesť k tomu, že si budú hľadať alternatívne cesty. A to je naozaj niečo, s čím, e, e, s čím bojujeme, ale niekde musíme začať. Ale vidíme to tak, že už teraz ten počet zatknutí, ktoré boli vykonané, sú pomerne zásadné a ten objem informácií, ktoré sme dostali vlastne už počas prvej fáze, bol pomerne, ten objem informácií je zásadný. Takže ako systém odstrašovania to funguje najmä v tom, že sa snažíme komplikovať vlastne e, aktivity pre pašerákov a prevádzačov a v končnom dôsledku si musíme uvedomiť, že pre nich z ich strany je to vlastne model obživy, e, s ktorým sa snažíme bojovať. Ešte stále k Líbii. E, je naozaj pravda, že všetci sú za dohodu, ale potom je tu celý rád rôznych ale, ako ste už spomínali aj vy. To je naozaj pravda. Ale Problém, situácia je taká, že toto je posledný moment, keď všetci e, títo partneri alebo všetky zmluvné strany dokážu pochopiť, že tie ale, ktoré oni budú vlastne otvárať, e, je na úkor e, možnosti niekoho iného. A vlastne to je tá, tá, tá, to, vlastne to spoločné východisko, ktoré máme dnes na stole, je to najlepšie možné, čo máme pre nejakú diskusiu. Ak tu budeme mať vlastne východisko nejakej vlády národnej e, jednoty, e, nebude to znamenať, že zo dňa na deň to zrazu bude nebo. Ešte stále to bude veľmi zložitá situácia, najmä čo sa týka bezpečnosti. E, bude to veľmi zložité, najmä z pohľadu fungovania vlády v Tripolise. Ale to je to moje ale, ktorú chcem povedať, pokiaľ ľudia, alebo pokiaľ aktéry a ľudia zapojení do tohoto procesu, tí, ktorí majú politickú zodpovednosť, začnú chápať, že pokiaľ neodložia nabok niektoré tie svoje ale a nezačnú hľadať e, spoločné riešenie, situácia sa bude zhoršovať. Môj dojem je taký, že občania Líbie už sú unavené, unavení z tejto vojny a potrebujú a, e, a, e, nájsť cestu von. A je tu len časť tejto práce, ktorú môže robiť medzárodné spoločenstvo v tomto smere. Tá hlavná časť zodpovednosti musí byť na politikoch a v Líbii môžeme ich podporovať, môžeme robiť tie sprievodné aktivity, ktoré k tomu patria, ale potrebujeme, aby to rozhodnutie bolo líbíske. A to je vlastne niečo, čo naozaj nemôžeme, v čom nemôžeme zastúpiť líbyjských aktérov. Úloha lokálnych aktérov, ktorých, ktorých som, som videla počas posledných rokov, e, bola mimoriadne pozitívna. E, vlastne, keď to vypichnem zo všetkých ostatných regionálnych aktérov, či už spomeniem e, Turecko, Katar, Emiráty alebo ďalšie. A Pevne verím, že tak to bude aj do budúcnosti čo sa týka DVR, samozrejme to plánujeme tiež, je to možno skôr otázka dlhodobej spolupráce, ale absolútne e, s tým súhlasím. Je tu celý rad ďalších vecí, ktoré plánujeme v Líbii spraviť. Hovoríme o tom možno trochu menej aj z bezpečnostných dôvodov, ale sú veci, ktoré sú špecifické e, spojené s našou podporou a IOM a UNHCR, ktoré naďalej robíme a súvisí to aj s našou podporou pre miestne samozprávy. Takže sú veci, kde Európska únia e, naďalej pracuje a kde e, podporujeme čo môžeme spraviť preto, aby e, opätovne naštartovali mierový proces na Blízkom východe nebola to téma diskusie e, Bezpečnostnej, e, Bezpečnostnej rady, ale zameriavali sme sa predovšetkým na to, ako zlepšovať e, naše kroky a bol rozhodnutie, ktoré sme prijali v rámci kvartetu v New Yorku. Navrhovali sme zmluvným stranám konkrétne kroky priamo v teréne, ktoré mohli byť implementované, ktoré by mali za cieľ zvrátiť E, isté prvky veľmi negatívneho vývoja, ktoré sme zaznamenali a e, vlastne chceli sme zaznamenať aspoň niektoré veľmi pozitívne kroky, najmä na západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme. E, bolo to veľmi ťažké napredovať v týchto témach, najmä berúc do úvahy tú bezpečnostnú situáciu takú, aká je, ale môj odkaz pre premiéra Netanyahu a prezidenta Abbasa bol, že nemyslíte si, že zhoršenie bezpečnostnej situácie je dôvodom nekonať. Práve naopak, je to dôvod robiť viac a ešte akutnejšie. No a ešte k Bielorusku. E, dôvod pre e, vlastne zrušenie sankcií I alebo tá, teda ten proces prehodnocovania sankcií prebieha. Pre nás bolo veľmi dôležité vidieť, aký bude vývoj e, v pozadí tých volieb, ktoré prebehli v nedelu. My samozrejme budeme ďalej čakať ešte na finálne zhodnotenie tohoto vývoja, zatiaľ máme len predbežné zhodnotenie. Rozhodnutie musí byť prijaté do konca oktobra. No a samozrejme dovtedy budeme čakať. Musím povedať, že som bola povzbudená počas posledných týždňov, keď som na jednej strane mohla vidieť prepustenie politických väzňov a na druhej strane aj skutočnosť, že voľby prebehli e, v pokojnom prostredí, v pokojnej atmosfére. To samozrejme neznamená, že všetko je v poriadku, ale budeme čakať na konečné zhodnotenie, ktoré nám e, dajú pozorovatelia. A pevne verím, že na jednej strane vyšleme signál uznania tých pozitívnych rokov, ktoré boli prijaté a na druhej strane aj vlastne tých obmedzení, ktoré tam ešte stále vidíme eh, pri zabezpečovaní alebo pri presadzovaní ľudských práv v Bielorusku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ešte jednu vec by som doplnila, osobnú poznámku. Myslím si, že to bolo zhruba presne pred rokom, keď som sa s vami prvýkrát stretla. Dovolte mi povedať, že som si to naozaj užívala, veľmi si vážim tento prvý rok spoločnej práce. Myslím si, že sme spolu dosiahli naozaj veľa. Je ešte veľa, čo stojí pred nami, ale máme 4 roky spoločnej práce, ktoré nás čakajú, takže, takže veľmi si vážim vašu prácu, Elmar, aj koordináciu. Možno my koordinujeme našu prácu veľa lepšie ako členské štáty, ale Naozaj to bol veľmi plodný rok, veľmi plodná spolupráca a chcem vám za ňu poďakovať. Ďakujem veľmi pekne, s tým rozhodne môžem súhlasiť, ale ako viete, Federika, vždy je nejaký spôsob, ako sa zlepšiť. A práve preto sú tu nejaké ďalšie termíny počas najbližších týždňov a mesiacov. Stále je tu priestor preto, aby sme sa posunuli vpred. Takže ďakujem pekne za vašu správu, za vaše slova. No a nás teraz čaká rozšírené byro. Uh, because we have the 16th, uh, the council meeting, prefect and all.